stanovisko v prvom čítaní týkajúce sa nariadenia e, k, e, k daní vráteniu pre harmonizáciu. Táto smernica má približiť legislatívu v oblasti značiek. Ide o prepracovanie. Všetko bude zachytené v zápisnici.